Nous allons commencer notre euh, réunion. Donc bonjour, chers collègues. Dobré ráno, ctení kolegovia a kolegyne. Môžeme začať s našim dnešným programom. Chcela by som vás všetkých srdečne privítať na tomto verejnom vypočutí. Ide tu o mileniové rozvojové ciele, vymedzenie rámca po roku 2015. Toto vypočutie budú spolupredsedať Michael Cashman a Filip Kačmárek. A v roku 2000 8 miléniových cieľov, ktoré boli prijaté v roku 2000, majú za cieľ znížiť do roku 2015 o polovicu chudobu na svete napriek určitému pokroku. A len veľmi ťažko môžeme skonštatovať, či budeme môcť tento morálny záväzok splniť záväzok, ktorý sme e, symbolicky e, sa zaviazali v prospech najchudobnejších. Na medzinárodnom samite celé medzinárodné spoločenstvo rezignovanie už niekoľko rokov skonštatovalo, že e, tieto ciele budú neúspechom, ale tieto ciele nie sú možnosťou, ale absolútnou potrebou pre milióny ľudských bytostí, ktoré žijú v extrémnej chudobe. Pripomeňme si len tie známe čísla. 1 miliarda osôb ktoré trpia hladom vo svete. A táto miera rastie oveľa skôr než celkový počet obyvateľstva. Aby sme si uvedomili ten ľudský aspekt tohto neúspechu, je to neúspech, ktorý samozrejme vyplýva z nedostatku financií, z nedostatku koherencie zahraničnej politiky z nedostatku drastických kontrolných opatrení, nelegálnych finančných tokov alebo daňových únikov. Vieme veľmi dobre, že síce peniaze sú nevyhnutné, ale sami o sebe nestačia, je potrebná aj politická vôľa a predovšetkým vôľa zrevidovať eh, modely a metódy, ktoré eh, zlyhali preto som veľmi rada, že máme dnes to verejné vypočutie a že tu máme takých kvalitných hostí, aby sme globálne pouvažovali o otázke miléniových cieľov po roku 2015, či už ide o ich realizáciu, predefinovanie alebo opustenie a zadefinovanie záväznejších cieľov. A hneď dávam slovo Kateovi Taylorovi, ktorý bude predsedať prvému panelu. Nech sa páči, pán Taylor, máte slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som srdečne privítať vás všetkých, tak ako ste dnes prišli na tomto dnešnom dôležitom stretnutí, pokiaľ ide o mileniové e, ciele nad rámec roku 2015 a pokiaľ ide o zaangažovala z Európskej únie. Ako práve pani predsednička povedala, môj kolega Michael Cashman a ja budeme predsedať prvému panelu tohto stretnutiu a Filip Kačmárek bude zase predsedať druhému panelu. Treba povedať, že sme zaznamenali veľký progres, pokiaľ ide o dosiahnutie týchto cieľov, na ktorých sme sa dohodli pred zhruba 10 ročím. Spolupracujú tu vlády, OSN a organizácie občianskej spoločnosti a podarilo sa im zachrániť viacelo životov a zlepšiť životné podmienky veľa ľudí. Ako je uvedené aj v správe OSN o mileniových rozvojových cieľoch, e, bol tu cieľ zredukovať extrémnu pol- chudobu o polovicu a to sa nám podarilo. Rovnako sa podarilo dosiahnuť cieľ pomôcť ľuďom tým, ktorí nemajú dostatok pitnej vody, respektíve prístup k pitnej vode. Takže počet týchto ľudí sa znížil na polovicu. Zhruba 200 miliónov ľudí, ktorí žijú v slamoch, to sa takisto podarilo zredukovať. A pokiaľ ide o základné školy pre dievčatá, tak v mnohých krajinách, kde dievčatá nemohli chodiť do školy, teraz už môžu. Takisto sa nám podarilo zrýchliť pokrok pokiaľ ide o zníženie úmrtnosti detí a matiek pri pôrodoch. Avšak treba povedať, že všetky tieto výsledky predstavujú e, skutočne veľkú, veľké zníženie utrpenia pre ľudí, ale nemôžeme ustávať v tomto našom boji, v tejto našej snahe. Treba, aby sme v roku 2015 pomohli zhruba 600 miliónom ľudí, ktorí ešte stále nemajú prístup k pitnej vode zhruba 1 miliarda ľudí bude ešte stále žiť z denného príjmu, ktorý je menší ako e, dolár 25 centov. E, takisto tu bude veľa žien, ktoré budú pri pôrodoch ešte zomierať. Muži, ženy a deti budú stále zomierať na choroby, ktoré by sa dali prevenciou e, vykinožiť. Dámy a páni, hlad ešte stále zostáva celosvetovou výzvou a nedostatok bezpečnej sanitácie, ako aj nedostatok potravín, straty, ktoré máme na úrovni biodiverzity a skleníkové emisie. Toto všetko ohrozuje tak životy ľudí, ako aj funkcionalitu nášho e, ekosystému. Ako povedal generálny tajomník Pan Ki-moon, dosiahnutie mileniových cieľov do roku 2015 je veľkou výzvou, ale je to možné a veľa tu závisí od toho, do akej miery dosiahneme predovšetkým ciele v oblasti pomoci. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že súčasná hospodárska a ekonomická kríza by nejakým spôsobom spomalila alebo zvrátila pokrok, ktorý sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť. Nezaspíme na Vavrínoch. Buďme to hybnou silou, ktorá pomôže dosiahnuť v stanovenom termíne tieto naše ciele. Takisto tu máme teraz chvíľu, aby sme sa zamysleli nad tým, aký rámec by sme chceli mať, ktorý by fungoval po roku 2015, na to, aby sme sa poučili e, z tých skúseností, ktoré tu máme z minulosti. Ako všetci veľmi dobre vieme, boli to aj určité sťažnosti, pokiaľ ide o súčasné ciele, ktoré sme si stanovili. Niektorí hovoria, že sú nekoherentné, iní zasa hovoria, že sú tu veľké rozdiely z geografického, sociálneho hľadiska. A takisto ďalšia kritika, ktorí hovoria, že tu ide skôr o karikatúru týchto miléniových cieľov, ktoré ako keby boli navrhli nejaké bohaté krajiny, ktoré sa v jednej miestnosti mimo reality dohodli na tom, ako chcú oni investovať do chudobných krajín a pomôcť im. Ale veľa zúčastnených si uvedomujú, že súčasné mileniové ciele obsahujú ešte určité slabé miesta, pokiaľ ide o vyhodnocovanie pokroku. A zoznam týchto ponúos je skutočne veľmi dlhý, ale my to všetko vieme a uvedomujeme si to. V septembri E, tohto roku bude OSN organizovať podujatie, kde sa budeme zaoberať tým, že čo príde po roku 2015 v oblasti mileniových cieľov. Bude tu nová dohoda ohľadne novej série pravidiel. Možno to je momentálne ešte ťažké e, zohľadniť všetky tieto sťažnosti a zmeny, ktoré tu máme na globálnom a hospodárskom na globálnej hospodárskej úrovni za ostatné ruky, ale treba povedať, že rast novo sa rozvíjajúcich eh, ekonomík, to takisto sú kľúčoví aktéry, ktorí zohrávajú svoju úlohu na celosvetovom meradle. Avšak rozdiely medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami, treba povedať, sa znížili a hrubý národný dôchodok pre krajiny ktoré sa rýchlo rozvíjajú, ako keby predbehol hrubý národný dôchodok krajín, ktoré sú v Európskej únie. Takže treba povedať, že globálne oteplovanie, potravinová bezpečnosť, rast populácie, ako aj finančná hospodárska kríza a v neposlednom rade nezamestnanosť, toto sú všetko výzvy, ktoré musíme čeliť my všetci. Vlády, medzinárodné inštitúcie, tintengy, ako aj súkromný sektor a mimovládne organizácie a všetky tieto výzvy sú pre nás skutočne veľmi náročné. Budeme potrebovať kompromisy, a to zo všetkých strán, na to, aby sme sa rozhodli ohľadne toho, že čo nahradí tieto mileniové ciele. My očakávame, že obdobie po roku 2015 môže nám pomôcť zvládnuť niektoré nedostatky a je tu predovšetkým nedostatok, ktorý vidíme e, v oblasti nerovnosti, ktorú tu máme. Ako som povedal, tento prvý krok v tomto procese e, bude ten, aby sme sústredili našu pozornosť na niektoré tie výzvy z minulosti, kde sme sa poučili v kontexte milónnych cieľov a v kontexte určitých nedostatkov. Takže bez toho, že by som to chcel nejako predlžovať, môžeme teraz pokračovať v našom programe, programe ak všetci sedíte už pohodlne. A teraz dám mikrofón svojmu kolegovi Michalovi Kešmenovi, aby sa vyjadril k ďalšej sekcii tohto vypočutia. Ďakujem pekne. Áno, môžete zatlieskať, ak máte túto potrebu. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Michael Cashman, ja som bol predsedom e, komisie, ktorá revidovala medzinárod, mileniové cieľ a ne... bohužiaľ pán komisár Pibax nemôže byť s nami dnes, ale mm, to súvisí s vážnymi dôvodmi, ktoré sa udiali v jeho rodine a som skutočne rád, že tu môžem v jeho mene privítať eh, zastupcu riaditeľa DG Devko a teraz dám slovo Klausovi Rudišauserovi na 10 až 15 minút. Nech sa páči, Klaus. Eh, Ďakujem pekne. Podpredsedovia, dámy a páni, musím sa ospravedlniť, že komisár Pibalks žiaľ nemohol dnes prísť medzi nás, Rád by sa zúčastnil tohoto podujatia a diskutoval by s nami o témach tohoto vypočutia, ale najprv by som chcel povedať, že samozrejme všetkých vás pozdravujem, želám vám všetko dobré v tomto roku 2013, ktorý bude veľmi dôležitý z hľadiska rozvoja politiky. Bude to rok, kde začne implementácia agendy pre zmenu to je to, čo pripravil komisár Pibalks minulý rok. Pevne verím, že sa podarí dosiahnuť pozitívna zhoda, ktorá sa bude týkať finančného rámca najbližších 7 rokov, že to bude pozitívne aj z hľadiska rozvojovej časti rozpočtu. Vieme, že máme tu hospodárskú krízu a nejaká, nejaké výhľady na veľmi rozsiahly rozpočet únie pre externé politiky nie je zabezpečený. Tento rok bude vlastne rokom, kedy sa začne práca na rámci po eh, tom práca na rámci po mileniových cieľoch, vlastne to, ťa spomínalo. Takže musíme si uvedomiť, že v každom prípade roku 2015 máme ešte 2 roky času a prvá priorita pre komisára Pibalksa je, aby sa vykonalo všetko, čo je v našom úsilí ešte v rámci tohoto rámca dosiahnuť e, tieto ciele, ktoré máme v tomto období. Sú to veľmi dôležité a samozrejme e, náročné ciele. Ako vlastne hovoril aj pán Taylor, ešte je pred nami skutočne veľmi veľa práce. Pre všetkým, čo sa týka niektorých oblastí, tak žiaľ ten pokrok je veľmi slabý, týka sa to mnohých e, veľmi slabých a malo rozvinutých štátov. Na úrovni komisie sme sa zaoberali touto agendou pre zmenu Zabrali sme sa tým, ako môžeme zvýšiť vplyv tých finančných prostriedkov v tejto oblasti, ako možno vlastne urýchliť ten proces v oblasti milenových cieľov a ide o to, ako vlastne nastaviť to financovanie, ako nasmerovať tá iniciatíva o výške 1 miliardy, s tým sa začalo pred 1,5 rokom. Konzultácie rozličných účastníkov, ktoré sme uskutočnili na túto tému, považujeme za východisko pre túto prácu. No a zistili sme, že je dôležité rozvíjať tento kontext, kontext milenových cieľov. Dôležité je sa zaoberať tým, čo sme sa poučili z toho procesu a myslím si, že čo sme sa poučili je to, že je to presvedčivý koncept, tieto milenové ciele, ciele a môže to byť vlastne určujúci princíp pre rozvojové politiky aj naďalej. Tieto zistenia a ďalšie priviedli komisára Pibalksa k tomu, aby sa intenzívne zaujímal tým rámcom po roku 2015. Boli tu apely aj zo strany OSN, generálneho tajomníka Banky Muna a potom tu boli rokovania Monrovy a tu sa vlastne začal vytvárať celý proces. Začalo sa naznačovať, ako mohol vyzerať ten proces hľadiska milénových cieľov po roku 2015. Hovorilo sa o tom, že vlastne e, pôjde o rozšírenie týchto milénových cieľov. Musíme sa samozrejme zamýšľať nad tým, aké budú princípy pre rozvojové politiky po roku 2015. Myslím si, že každému jasné, že redukcia chudoby sa netýka iba finančných prostriedkov. Nie je to len závislé od finančných prostriedkov, samozrejme zohrávajú dôležitú úlohu, ale je to otázka ako nedostatok zdravotníckej starostlivosti, je tu o zamestnanosť, vzdelávanie, a ide tu aj o také témy ako napríklad bezpečnosť a spravodlivosť, prístup spravodlivosti. Je To všetko oblasti, ktoré je nutné posúdiť keď sa budeme zaoberať e, tým rámcom po roku 2015. No a ešte by som chcel povedať, že komisár Peebalks prišiel s cieľom, aby sa zabezpečil dôstojný život pre všetkých do roku 2030. To je vlastne zhrnutie všetkých tých otázok, o ktorých som hovoril. Takže je tu o ekonomické príležitosti, prístup k financovaniu, e, prístup k spravodlivosti, zdravotnícke služby, vzdelávanie a tak ďalej. Takže do roku 2030. No a je tu určitá vízia komisára Pibalksa, ktorá sa týka troch pilierov. Ten prvý pilier sa týka toho, že je dôležité aktualizovať a modernizovať e, miléniové ciele. Je dôležité vypracovať základné ciele, ktoré by sa týkali minimálnych prahov, minimálnej úrovne, pod ktorou by už nikto nemal žita, nikto by nemal žiť na horšej úrovni. Je dôležité zabezpečiť sa na rovnosť šanci, financovanie, rovnosť e, šanci, spravodlivosť, dôstojnosť a bez dôstojnosti chudoba tu bude aj naďalej Petrova. To znamená, že dalo by sa povedať, že logom druhého piliera je dôstojnosť. No a tretí pilier sa týka udržateľnosti. A práve preto je tu silné prepojenie s tou diskusiou, ktorá sa týka následných krokov, po tom, čo, e, čo sa vykoná po e, konferencie Rio plus 20, týka sa to aj mileniových cieľov. Musíme si uvedomiť, že už teraz sú tu jasné vplyvy klimatických zmien, cítime to už, má to vplyv na chudobu, ako aj na náš boj proti chudobe. Potom tá výzva, ktorá sa týka boja proti chudobe, musíme si uvedomiť, že počet obyvateľov Zeme neustále rastie a to znamená, že všetky tie projekcie nárastu počtu obyvateľov, či už to bude 7 miliard alebo 9 miliard do roku 2050, to sa bude vlastne všetko týkať najmenej rozvinutých štátov a bude sa to týkať e, vo výraznej miere Afrike. To sú významné Eh, elementy, významné vplyvy. Je dôležité eh, dobre riadiť prírodné zdroje a jednoducho eh, sú tu určité aspekty ľudskej činnosti, ktoré môžu zhoršiť a stiažiť boj proti chudobe. Komisár Pibal je toho názoru, že keď sa diskutuje o budúcich rozvojových cieľoch, je dôležité sa osobitne zamerať na situáciu ľudí v konfliktoch Všetci vieme, aké to je veľmi dôležité pre všetkým, keď ide o konflikty vo veľmi chudobných krajinách. Takže aby som bol taký presnejší, chcel by som povedať, že komisár Pibalk si myslí, že naša práca by sa mala zamerať na tri oblasti. Ide tu o zraniteľných občanov, musím sa zamerať na tých skutočne najchudobnejších na svete. Potom ide o to, že ženy sú aj naďalej diskriminované na celom svete a po tretie, ľudia, ktorí žijú v odlahnutých odlahlých oblastiach, tam je nedostatok príležitosti na to, aby sa vymenili z chudoby. To znamená, že je tu silný dôraz na to, aby sme našu prácu v budúcnosti zamerali na osobitné skupiny, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. No a čo sa týka konzultácií s účastníkmi, sú tu rozličné úvahy, ktoré prichádzajú do, ktoré prichádzajú do úvahy. A je tu rozšírený názor, že definícia miléniových cieľov z roku 2002 bola výrazne dominovaná tou komunitou darcov, takže oni to veľmi významne ovplyvnili. no i hovorili o tom, že to je dôvodom, prečo tá rámec koniec koncov viedol k tomu, že tu bol ten klasický prístup a vzťah medzi dárcom a príjimateľom, kde vlastne naďalej ostáva závislosť na eh, tých finančných dároch. Takže išlo o určitú formu charity. My sa k tomu musíme pristupovať, my tomu musíme pristúpať iným spôsobom. Musíme sa tým zobrať komplexnejšie, dôležité je posilniť účasť našich partnerských štátov, a preto je dôležitý ten panel na vysokej úrovni a je nutné zohľadniť všetkých partnerov, ktorí budú musieť znášať tú ťarchu tej práce, ktorú je nutné vykonať v oblasti milénových cieľov. Takže sú tu aj ďalšie možnosti, len MDG, ale aj ODA. A ide tu o to, že naše partnerské štáty musia znášať to gro tej záťaže a my musíme byť ochotní spolupracovať na E, formovaní novej rozvojovej politiky. Potom po tretie, účastníci nám hovoria, že potrebujeme mať silnejší rámec, ktorý sa týka aj pre všetkým zodpovednosti. A tu ide o to, že je nutné postupovať zodpovedne, keď sa budú vypracovať nové milénové ciele. No a je dôležité mať spoluprácu na obidvoch stranách, to znamená, že tak na strane darcov, ako aj príjimateľov. No a Ďalej by som chcel dodať, že zdá sa, že je tu presvedčenie, že aj keď zadefinujeme globálne ciele, musíme zabezpečiť určitú flexibilitu, musíme mať taký prístup, ktorý umožní našim partnerským štátom, aby e, ten prístup e, upravili podľa konkrétnych potrieb. Myslíme si, že tento prístup je veľmi pozitívny. Je to dôležité z hľadiska politickej vizibility, a samozrejme každý štát má svoje osobitné potreby a je nutné sa pohybovať v tomto globálnom rámci. Now, <clears throat> as this work begins, um... No a táto práca, ktorá sa rozbieha, komisár Peebalks je toho názoru, že Európska únia musí zohrávať dôležitú úlohu v rámci tohoto úsilia tak členské štáty ako Európsky parlament musia prevziať úlohu lídra a snažiť sa vytvoriť si nejaký spoločný názor, spoločné stanovisko a vychádzať z neho, by sme mali spolupracovať s našimi partnermi na úrovni OSN, komisia je toho názoru, že to prvé oznámenie, ktoré stanoví celkové princípy, ktoré my navrhujeme pre prístup EÚ, tak toto oznámenie bude veľmi zásadné. Toto oznámenie sa bude týkať dvoch tém. Tu ide o to, že na jednej strane tu pôjde o agendu po roku 2015 a potom pôjde o tú agendu, ktorá sa bude týkať následných krokov po Rio plus 20. Takže ide o to, ako zabezpečiť udržateľný rozvoj pre celú, pre celú planétu, ako pomôcť rozvojovým krajinám, a je nutné to riešiť koherentne. Ten dokument, ktorý sa zverejní, ešte nie je hotový. Pripraví sa do februára, zverejní sa na konci februára a komisár Peebalks samozrejme bude prezentovať tento dokument, keď bude schválený komisiou. Čo sa týka tohoto všeobecného oznámenia, celkového oznámenia ako iste viete, komisia prebo posledných dvoch rokoch pod vedením komisár Pibalk sa pripravili viaceré dokumenty, ktoré naďalej budú ovplyvňovať tú diskusiu, ktorá sa týka napríklad sociálnej ochrany, zdravotníckých služieb, zapojenia občianskej spoločnosti, pôjde tu agendu pre zmenu a potom tu pôjde o mobilizáciu interných zdrojov, pôjde otázky zdaňovania v daných štátoch, Ide tu o témy, na ktoré sme veľmi dobre pripravení a sme ochotní diskutovať o tom rámci po roku 2015. A bude veľmi dôležité z hľadiska komisie diskutovať o tých myšlienkach spolu s Európskym parlamentom a ako som už skonštatoval, komisár Peebalks, keď to bude aktuálne, veľmi rád príde a bude s vami diskutovať o týchto myšlienkách a možno by sa dalo spraviť spoločne s komisárom Potočníkom ktorý je spolu zodpovedný za agendu oznámením. No, ďakujem pekne za túto diskusiu. E, toto je veľmi dôležité, môžeme si to vymieňať myšlienky. Ja som vám prezentoval stanovisko komisár Pibalksa. Ďakujem vám za pozornosť. the... Veľmi pekne ďakujem za to, že ste zastúpili pána komisára a prihovorili sa k nám. Predtým, než dám slovo Rebeke Greenspan, tak by som chcel eh, upozorniť na následovné. Na to, aby Európska únia bola úspešná, musíme hovoriť jedným jediným hlasom, aby sme zabezpečili to, že budeme na samom čele týchto samitov, aby sme nepozorovali tie samity nejako obďaleč. Pokiaľ ide medzinárodné, pokiaľ ide mileniové ciele, tieto malé určité úspechy, aj tieto si musíme pripomenúť. Chcel by som predovšetkým poukázať na tieto, na tieto tri dôležité body pokiaľ ide o mileniové ciele a oblasť zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti, tu ešte zaostávame. Takisto aj pokiaľ ide sexuálne reproduktívne práva, pretože toto je takisto súčasťou zdravia. Viem, že Európska komisia je kritizovaná v tejto oblasti a za to, čo podnikla v tejto oblasti, ale chcem sa poďakovať komisárovi a zvyšku komisie v tom zmysle, že máte podporu Európskeho parlamentu a občanov v tejto dôležitej téme. Takisto chcem povedať, že je veľmi dôležité, akú úlohu zohráva globálny fond v plnení týchto mileniových cieľov. Treba, aby sme mali aj koherentný politický dialog, kde budú zaangažovaní všetci partnery aby sme zabezpečili, že by ľudské práva boli tou hlavnou dimenziou. Potrebujeme takýto prístup aj v rámci rámca pre rok 2015. A to sa týka všetkých tých, ktorí možno pochybujú ohľadne diskriminácie. Musíme mať nediskrimináciu na všetkých úrovniach, čiže ide o rasu, vierovýznanie, sexuálna orientácia. Opakujem sexuálnu orientáciu, pretože tieto slova ešte stále sa nedostali do mozgov niektorých našich partnerov. Áno, takisto aj rod, rodová rovnosť a rodová identita. Ďakujem veľmi pekne. A teraz som skutočne rád, že môžem privítať Rebeku Greenspan, ktorá je e, zástupkynia generálneho tajomníka OSN a ktorá je administratorkou pre túto oblasť a nepotrebuje, aby sme ju predstavili, ale aj ju predstavíme. Takisto delegovaná predstaviteľka OSN, pokiaľ ide o mm, komisiu ktorá bola vytvorená e, Billom Clintonom, Billom Clintonom pokiaľ ide o spoluprácu s štátmi, ktorým sa takáto pomoc poskytuje. Od v minulosti pracovala ako ministerka v oblasti sociálnych oblastí a Treba povedať, že asi nemala doteraz veľa času na svoj osobný život kvôli toľko práci, ktorú mala. Zasadzovala sa o zníženie nerovnosti, posilnenie práv žien a pani Greenspan nám povie niečo uh, o tom, ako my pristupujeme k tým krokom, ktoré sa na minulosti podarilo, ako ich môžeme robiť lepšie, ako môžeme v budúcnosti čeliť lepšie výzvam, ktoré tu máme. Ďakujem veľmi pekne, to, že ste dostali našemu pozvaniu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za toto, tieto vrúcne slova. Skutočne som poctená, že môžem byť s vami na tomto dnešnom vypočutí, na tejto veľmi dôležitej diskusii a rozprave. Dovolte mi, aby som teda zopakovala niektoré tie veci, ktoré tu už odzneli, ale podľa môjho názoru sú veľmi dôležité. Mám tu štyri také hlavné e, body, ktoré by som chcela e, ďalej rozviesť. Najprv poviem, ktoré sú to. E, ako už aj ostatní predečníci povedali, je to, že mileniové ciele boli úspechom. A to nie je kvôli tomu, že sa nám ich podarí všetky splniť a nie je kvôli tomu, že všetky krajiny zaznamenali rovnakú mieru pokroku, ale predsa len vo všeobecnosti boli úspešné a treba túto dimenziu posilniť, pretože ja som sa stretla aj s takými e, ľuďmi, ktorí sú skeptickí a nie sú presvedčení o úspechu týchto milenových cieľov. Takže treba skutočne vysvetliť, že tu boli úspechy, ktoré sme zaznamenali v oblasti milenových cieľov. Druhá vec, ktorú by som chcela spomenúť, ktorá takisto už odznela, je skutočnosť, že potrebujeme zrýchliť ten pokrok, ktorý tu máme. Do roku 2015 ešte máme 3 roky. Treba povedať, že dnes e, boli tieto ciele úspechom, ale možno o 3 roky už nebudú takým úspechom ako dnes, ak premrháme tieto 3 roky, ktoré tu máme. Takže to je druhý signál, ktorý chcem vyslať. A tretím bodom je to, že sa musíme poučiť tak z dobrých, ako aj zlých skúseností z minulosti, aké tu boli nedostatky, slabé miesta, aké sú tu deficity, ktoré musíme čeliť a aké sú tie veci, ktoré nám skutočne sa podarili, ktoré sme urobili správne. A na záver vyhodnotím aj určité rizika, pretože sú tu rizika, nič nie je zaručené, pokiaľ ide o ten úspech eh, pre obdobie po roku 2015. Takže dovolte mi teda v stručnosti sa vyjadriť k tým témam, prečo si myslím, že tieto milenové cieľa boli veľkým úspechom. Nebudem opakovať všetky tie čísla, ktoré tu odzneli. Tieto takisto už boli prezentované veľmi dobrým spôsobom, ale máme tu dve odlišné veci, ktoré by som chcela zdôrazniť. Predovšetkým naše milenové ciele úspeli, predovšetkým pokiaľ ide o definíciu tej ľudskej dimenzie. Pretože sa nám podarilo po- ponechať tú ľudskú tvár v kontexte všetkých tých cieľov, ktoré sme sa usilovali. Vo všetkých e, sektoroch, ktorých sme, sa, ktorých sme sa snažili byť činní. A to potrebujeme aj pre to obdobie po roku 2015. A Takisto sa nám podarilo správnym spôsobom vyjadriť úsilie a snahy medzinárodného spoločenstva a jeden z tých ukazovateľov, na ktorý sa môžeme pozrieť, pokiaľ ide o rozvoj finančného sektoru, treba povedať, že je to určitý trend zvýšiť e, pomoc do rozvojových projektov, ktorá ako keby bola v minulosti ustupovala, nám sa podarilo ju znovu navýšiť do roku 2011. Ďalšia vec, že to bolo úspešné, aj pokiaľ ide o naše kontakty s vládami. A ďalší ukazovateľ, ktorý by som vám chcela popísať, je ten, že v 60 krajinách mileniové ciele boli internalizované do mm, rozpočtov, ktoré vlády týmto spôsobom vytvorili. A ďalší prvok, ktorému chcem venovať viac pozornosti, je skutočnosť, že častokrát sa neuvádza alebo nespomína skutočnosť, čo urobili mileniové ciele, pokiaľ ide o mobilizáciu občianskej spoločnosti na medzinárodnej úrovni. Mileniové ciele dali občianskej spoločnosti nástroj, nástroj na argumentáciu, na iný spôsob vedenia dialógu, na konštruktívnu agendu a takisto aj nástroj na to, aby vlády sa zodpovedali eh, zoči voči tým záväzkom, ktoré podpísali. E, a je dôležité, že tento nástroj sa dostal do rúk vlád a častokrát na to zabúdame, pretože to bol veľmi dôležitý prvok úspechu mileniových cieľov vôbec. Takže ešte jeden prvok, ktorý by som vám chcela spomenúť ako ukazovateľ úspechu, je ten, že 370 správ o pokroku boli vyprodukované na národnej úrovni. To nie sú regionálne správy, ani správy na globálnej úrovni alebo regionálne úrovni. Hovorím tu o monitorovacích nástrojoch na národnej úrovni. Takže ešte raz opakujem, máme tu 370 národných správ ktoré boli takýmto spôsobom vytvorené. Obsahovalo to prvky diskusí e, medzi vládami a občianskou spoločnosťou. Takže ešte raz opakujem, že to je ten nástroj pre e, urýchlenie pokroku na národnej úrovni. Pokiaľ ide o ciele samotné, ako som už uviedla, máme určité ciele, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Nebudem sa teraz venovať konkrétnym detailom, ale predsa len treba povedať, že častokrát, keď hovoríme o tom, ako chceme eradikovať, vykoreniť mm, tú extrémnu chudobu. Častokrát tu dávame príklad krajiny ako Čína, že to je tá hlavná hybná sila, kde sa podarilo vykoreniť chudobu. Áno, treba povedať, že Čína bola veľmi dôležitým hráčom v tejto oblasti, ale treba povedať, že podarilo sa zaznamenať pokrok aj v iných krajinách, vo viacerých krajinách, o ktorých stále nehovoríme, aj v oblasti subsahárskej Afriky. Aj tam sme zaznamenali pokrok do roku 2008, do roku 2010, ktorý treba na tomto mieste zdôrazniť. A takisto aj v zvyšku východnej Ázie, to znamená nielen e, Číne. tieto pokrok aj v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako tu odznelo, tieto musíme akcentovať aj naďalej, aby sa vytvorili mechanizmy na globálnej úrovni. Treba posilniť tie, ktoré máme. A ešte by som chcela doplniť k tým prvkom, ktoré spomenul pán Taylor. Treba povedať, že máme 40 menej úmrtí na tuberkulózu, 30 menej úmrtí na maláriu, a pokiaľ ide o HIV, novoinfikované množstvo ľudí bolo redukované o 21% od roku 1997. Týmto sme sa vyhli 2,5 miliónu úmrtí. For success. Let me go very quick. Takže dovolte mi, aby som prešla teraz k ďalšiemu signálu, ktorý sa týka zrýchlenia toho pokroku. Nemôžeme ústať v našom úsilí musíme zaznamenať pokrok v tom zmysle, aby sa nám podarilo dosiahnuť cieľ do roku 2015. Dve tretiny tých krajín, ktoré sa nedarí dosiahnuť tieto ciele, musíme znovu nasmerovať na to správne smerovanie k dosiahnutiu týchto cieľov do roku 2015. Nemáme teraz, nežijeme v chvíli, kedy by sme mohli spomaliť. Ak spomalíme teraz, tak stratíme aj tieto 3 roky. A pravdepodobne v roku 2015 by sme mohli hovoriť e, na medzinárodnej úrovni o ďalšom pokroku v tejto oblasti. Takže ten hlavný cieľ, v ktorých, ktorom ešte zaostávame, e, sú predovšetkým nasledovné. Ide tu o oblasť úmrtia matiek pri pôrode, to je tá ten hlavný problém a takisto ciele 7 a 8, kde hovoríme o životnom prostredí a kde hovoríme o globálnych partnerstvách a spolupráci. Ja by som chcela poďakovať za podporu, ktorú sme dostali zo strany Európskej únie v rámci posilnenia plnenia miléniových cieľov celé OSN a skupina pre rozvoj, ktoré sú zúčastnené, ktoré sú 44 krajín, ktoré teraz majú špecifické akčné plány na to, aby dosiahli tie ciele, kde zaostávajú. Týchto 44 krajín podporuje snahu dosiahnuť tieto ciele. Ako som už povedala, ide tu predovšetkým o také oblasti e, ako hlad, hladomor, sanitácia a zdravie matiek. To sú tie oblasti, v ktorých zaostávajú krajiny, o ktorých som hovorila. A čo sme sa teda naučili, z čoho sme sa poučili v minulosti, si uvedomujem, že nemám dostatok času na to, aby som to rozvídal všetko v detálnej podobe. Je tu predovšetkým o participáciu občanov Tento bod je veľmi dôležitý v kontexte pokroku a je skutočne pravdou, že potrebujeme dať priestor, ako to povedal predstaviteľ DEVKA, musíme dať určitý priestor pre jednotlivé rozdiely medzi krajinami, ako aj pre možné odlišnosti v zmysle špecifickosti, ktoré si vyžadujú jednotlivé krajiny v oblasti plnenia týchto mileniových cieľov. Ďalej, tu máme multiplikačné efekty, ktoré za sebou prinášajú tieto mileniové ciele. To je takisto integrovaný rámec. Osamotene by tieto snahy nepriniesli výsledok, ktorý potrebujeme. Potrebujeme ich podporovať v, spoloč... v takom balíčku, aby sa nám to podarilo všetko dosiahnuť. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, to je absolútne kľúčové na dosiahnutie mileniových cieľov. Nie len v kontexte e, rodovej nerovnosti je to v kontexte prospechu pre celé mileniové ciele. Takže tá oblasť, kde zaostávame, to je tá úmrtnosť matiek. Pokiaľ ide o oblasť energie, to je takisto ten kľúčový prvok. Takisto treba chrániť aj zdroje, ktoré potrebujeme budúci pokrok sa nedá oddeliť od toho, že by sme sa pozreli na to, ako môžeme lepšie využívať zdroje, ktoré máme. Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, ako aj miest, nielen na národnej, ale na globálnej úrovni, to sú takisto kľúčové prvky, ktoré sú dôležité v zmysle urýchlenia, urýchlenia plnenia týchto cieľov. A pokiaľ ide o tú vzájomnú vzájomnú zodpovednosť, v rámci ktorej berieme do úvahy také princípy ako monitorovanie e, jednotlivých partnerstiev, e, iba takýmto vyhodnocovaním sa môžeme pohnúť dopredu. Treba povedať, že väčšina z toho, čo som spomenula, bolo integrované do tých jednotlivých krokov, ktoré sme urobili. Ale sú tu tri veci, kde ešte zaostávame a čo musíme napraviť aj pre ten rámec po roku 2015. Poprvé, ide tu o otázku že tu máme krajiny, ktorým sa podarilo zaznamenať najväčší pokrok. Tieto využívali rozvojovú pomoc, ale sú tu aj iné krajiny, v rámci, kde sa takáto pomoc nedostala v takej miere. A preto musíme aj pre tieto krajiny zlepšiť uh, možnosť financovať ich. A preto potrebujeme vnútornú mobilizáciu zdrojov, ako aj súkromné investície do týchto aktivít. A ďalšia slabina, ktorú tu ešte vidím pre tento rámec, už to bolo spomenuté, je to diskriminácia a nerovnosť. Nejaké priemerné štatistické údaje vám nepovedia nič o tých, ktorí sú skutočne zraniteľní. Ciele sú stanovené ako nejaké priemery, ale tak ako hovoríme aj my v španielčine, Musíme jednoducho sa zbaviť tohoto diktátu priemernosti, pretože my musíme pomôcť všetkým tým, ktorí zaostávajú a títo sa nedostávajú do týchto, do týchto štatistických údajov. Aby som už konečne e, sa vyjadrila formou sumáru, Chcela by som povedať, že sú tu ešte určité e, prvky, e, kde nemôžeme celkom jasne povedať, že tu je nejaká iná možnosť. V súčasnosti máme 100 krajín, ktoré sa zaviazali národným konzultáciám v oblasti mileniových cieľov. Takže opakujeme to 100 krajín. A my platíme iba 50 týchto konzultácií a ostatné sa konajú na za poplatky krajín samotných z rozvojového sveta. Budeme tu mať 11 tematických konzultácií a budeme tu mať globálnu virtuálnu konzultáciu, aby sme zaangažovali občanov priamým spôsobom, tým, že budú využívať sociálne médiá. Takže to sú tri veci, ktoré sa vzájomne doplňajú a doplňajú aj panel na vysokej úrovni ako aj našu skupinu na úrovni OSN. Týmto spôsobom chceme zaangažovať občanov naprieč celým svetom, aby skutočne boli schopní e, participovať priamým spôsobom na vytváraní základných podmienok pre rámec po roku 2015. Takže ja dúfam, že budeme neskôr ešte v rámci diskusie a rozpravy hovoriť o konkrétnych detailoch, v rámci ktorých vysvetlím rizika, ktoré tu ja vnímam. Pokiaľ ide o vytvorenie takéhoto rámca pre rok 2015, treba povedať, že všetky možné vstupy, ktoré z vašej strany dostaneme a zostávame zo strany všetkých zaangažovaných, e, si budú vyžadovať určitú mieru prioritizácie, ale treba si uvedomiť, že nie vždy to bude možné stanoviť ako prioritné všetky tie prvky, ktoré tu odznejú. Ale ďalšia otázka je aj otázka konvergencie udržateľnosti týchto cieľov aj po oblasti roku 2015 a teším sa na to, ako bude reagovať Európska únia e, formou písomného vyjadrenia, ktoré by malo viesť k udržateľnosti tohto programu pre rámec po roku 2015. To bude absolútne kľúčové. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok, Rebeka. Rečníkom som dal viacej času, pretože je podľa mňa dôležité vypoču, názor. Diskusia bude teda kratšia. A teraz vítali sme ja, koordinátor eh, Reality of Aid, teda Reality pomoci Sústreďuje sa predovšetkým na politiky, na odstranenie chudoby a je členom riadiaceho výboru kampane e, na pomoc e, e, cieľov pre ľud. Tieto organizácie zohrávajú významnú úlohu v tejto rozvojovej politiky, ktorá je integrujúca. Nech sa páči na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je pre mňa veľká čest tu byť dnes medzi vami a vystupovať v tomto paneli. Občianská spoločnosť bude mať len 10 minút, veď ostatní majú 15. Eh, no, pre nás a z hľadiska africkej perspektívy máme rôzne e, ciele. Náš kontinent naďalej má najväčšiu, najväčšiu mieru osôb, ktoré žijú v chudobe v rozvojovom svete, takže je to neustála výzva pre nás, pre naše vlády, aby sme urobili zvýšené úsilie na realizáciu mileniových cieľov a zlepšili scenár e, a, prostredie a okolnosti, ktoré nám k tomu napomôžu. Čo sme sa poučili? Medzinárodná hospodárska stabilita je podmienkou sine qua non na realizáciu týchto cieľov ešte pred krízou v roku 2008. Afrika, Afrike sa relatívne darilo podarilo sa jej dariť ten cieľ extrémnej chudoby, ale od toho momentu súčasná situácia, ten veľký program, pro, progres, ktorý sa dosiahol v roku 2008, sa stratil a to súvisí s finančnou krízou. Už nedostávame rovnakú pomoc ako predtým a z toho e, vyplýva, že aj sa znížil dopyt na medzinárodnej úrovni po našich e, výrobkoch a e, naše vlády museli zaplatiť za realizáciu miléniových cieľov. Po druhé, ako Rebeka práve povedala, ten pyramidálny hierarchický prístup nezafungoval. Vždy sme e, chceli implikovať priamo implikovaných, teda priamo tých, ktorých sa to týkalo. Ale treba sa zaujímať aj o učiteľov, o lekárov, ktorí budú pracovať v nemocniciach, učiteľov v školách. Ako týchto budeme financovať? To sú všetko praktické, konkrétne otázky, ktoré sme ponechali bokom a ktoré tiež e, s e, istým spôsobom oslabili možnosť realizácie týchto cieľov. Obyvatelia sa pýtali, no odkiaľ prišli tieto ciele, ako tieto ciele vyriešia problémy konkrétne mojej dediny. Je pravda, že musíme rozprávať s tými, ktorých sa to konkrétne týka, ktorým sú tie ciele určené. Ďalší cieľ mier a bezpečnosť, to sú rozhodujúce faktory na realizáciu týchto mileniových cieľov. Ale tým, že som to povedal, napríklad keď sa pozrieme na Líbiu, Tunisko, iné krajiny Magrebu, sa ukazovali ako pozitívne príklady pre zvyšok afrických krajín. Mali sme ich nasledovať ale keďže občania, ako som vysvetlil, sa necítia akýmsi vlastníkmi týchto programov, politická nestabilita sa môže veľmi rýchlo rozšíriť a ohroziť e, tieto cieľa, ciele. Naozaj potrebujeme stabilitu, ak chceme tieto ciele dosiahnuť. Ďalšia významná otázka vo všetkých krajinách, kde miléniové ciele sú zakotvené v národných e, programoch a plánoch, tieto krajiny a tieto ciele zaznamenali pokrok. A tie krajiny, kde ich dali do rozvojových plánov, je lepšia koordinácia v týchto krajinách, národné rozpočty. E, istým spôsobom sú napojené naplnenie miléniových mileniových cieľov a v tomto zmysle môžeme povedať, že miléniové ciele boli veľkým príspevkom na zlepšenie vzdelávania, na, vzdela- na zvýšenie záväzkov k obyvateľom a ľudia si uvedomujú podstatu a význam týchto cieľov a pripájajú sa k ním. And invest more heavily. Vlády môžu investovať do nástrojov sociálnej ochrany, do nemocníc, do štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo. To nebolo možné v čase makroekonomických modelov, ale teraz už tá sloboda je. Za týchto politických okolností E, vlády idú ďalej, než sa od nich požaduje a splnia si svoje záväzky, ktoré prijali napríklad Malavy, je veľkým príkladom. Pred 10-15 rokmi Malavy záviselo od potravinovej pomoci a potom sa vláda rozhodla, že potravinová bezpečnosť je aj ohrozením e, národnej obrany a Malavy sa rozhodlo, že e, bude investovať do pomoci a subvencií poľnohospodárstvu a potravinárskym výrobkom pomáhajú napríklad farmárom, ktorí pestujú kukuricu a to im umožňuje, aby našli alternatívne zdroje e, príjmov pre týchto farmárov a obyvateľstvo. Ďalšia je dôležitá otázka mobilizácie národných zdrojov. Vo všeobecnosti vidíme, že v rámci krajín sa viacej tieto zdroje mobilizujú. To treba samozrejme kompletovať, doplniť externými finančnými zdrojmi. Ale povedalo nám, že nám dajú 77 viacej ako pred 30 rokmi, ale je naozaj veľmi nepríjemné pre nás neustále žiadať túto pomoc, ale to, čo vám chcem povedať, je, že aj samotné vlády plnia svoju časť úlohy a naši rozvojoví partnery by tiež mali dostať svojim e, slubom, aby sa vyplnili tie prázdne miesta. So súčasnou hospodárskou krízou vieme veľmi dobre, že zahraničný obchod bude trochu e, stagnovať, ale tiež vieme, že urýchlenie realizácie miléniových cieľov je cieľ, ktorý e, je dôležitý pre nás všetkých a nemôžeme si dovoliť z toho ustúpiť. A musíme teda vyriešiť tie problémy a prázdne miesta. Potom, čo to obdobie po roku 2015 pre nás ako pre občianskú spoločnosť je dôležité, aby sme mysleli prierezovo alebo globálne, aby sme videli, čo môže fungovať pre občanov. A nejde tu len o nejaké politické možnosti a pre, e, definovať nejaké cieľe. ide o to, ako dosiahnuť to, aby aj obyvateľia prichádzali s vlastnými myšlienkami a aby tie myšlienky boli realizovateľnými možnosťami. Vidíme, že tá vlastnícká zodpovednosť tých rozvojových programov to je kapitálna podmienka pre ich úspech. Keď toto dosiahneme, keď e, občanov implikujeme, keď ich zmobilizujeme a uvedomia si, že tá transparentnosť a monitoring funguje, tak fungujú aj tie projekty. Je len veľmi ťažké, aby vláda zrealizovala tie projekty či programy, keď e, e, občania sa sami necítia zodpovední a zaintegrovaní. A čo je veľmi dôležité je, aby sme my sami kontrolovali naše vlastné zdroje. Mnohí si myslia, že v Afrike po roku 2015 bude lepší život. To je akýsi nový postoj. A ako by sme mohli využiť e, v prospech e, túto novú filozofiu. Je to možné len vtedy, keď budeme ochotní diskutovať o demokratizácii, posilnenej demokratizácii štátov a inštitúcií v prospech služieb pre obyvateľstva. To sú tie kľúčové momenty, e, na ktoré treba myslieť. Ide o to, aby sme dali prístup občanom k službám, ale aby obyvatelia boli zároveň a občania tým hlavným aktérom, ak chceme postupovať rýchlejšie po roku 2015, tak musíme vychádzať z tohto ľudského aspektu napríklad prijatie nových zákonov, novej legislatívy, pravidiel, aby sme podporili občianské, kultúrne a politické práva. To je nevyhnutná podmienka na pokrok, ale tiež sa musíme venovať problematike chudoby a nerovnosti týmito cieľmi. A to bude fungovať jedine vtedy, keď sa prerozdelia zdroje keď sa posilnia politiky sociálnej spoločenskej ochrany a programy, ktoré budú zamerané priamo na chudobných. Ale čo je ešte dôležitejšie, to je potravinová bezpečnosť. Musíme im ukázať, ako im dáme prístup nielen ku kultúrnym právam, ale aj právam na vlastníctvo e, pozemkov a zeme, No, myslím, že už mi ostáva len jedna minúta, tak ešte tá genderová otázka, rodová otázka. Zdieľame vaše názory vo väčšine prípadov, ale treba hovoriť aj o životnom prostredí, o klíme a o istým spôsobom kontrolovaní účtov alebo manažingu. A ide predovšetkým o solidné riadenie nielen na medzinárodnej, ale predovšetkým na národnej úrovni, ako môžeme posilniť prítomnosť tých najslabších, ale najmenej zastúpených v medzinárodných organizáciách. Ako posilníme ich prístup k rozhodovaciemu procesu. To je rozhodujúce. To všetko je súčasťou toho pocitu vlastníckej zodpovednosti týchto programov. Ako vytvoríme nové myšlienky po roku 2015, potrebujeme vedomé úsilie, ktoré bude integrovať všetkých zainteresovaných vo všetkých rámcoch, vo všetkých e, úrovniach občianská spoločnosť, všetci zainteresovaní musia byť prítomní a implikovaní. Nielen vlády a štáty, ale aj občania. Uh, Ďakujem pekne. Keďže sme začali trošku neskôr, tak eh, by som ešte chcel dodať, že v pôvode sme chceli ukončiť túto časť o 11.05, ale natiahneme to ešte o 5 minút. Pán Görens, vy ste prejavili ochotu vystúpiť, potom pani de Kaiser, takže poprosím vás, aby ste boli struční, nech sa páči. Ďakujem, predseda. Pre tých, ktorí sa zúčastnili tých veľkých konferencií, hlavne k mileniovým cieľom z Monterey o udržateľnom rozvoji sú vždy dva segmenty ministersky, kde sa strašne nudíme, pretože všetci rozprávajú stále to isté, rovnaké štatistiky, rovnaké záväzky, ktoré sa nikdy nesplnia alebo len na polovicu a potom e, zo zdvorilosti a z rešpektu si tam nerozprávame, ako to skutočne vyzerá. A potom by sme treba ísť trochu ďalej. Potom je druhý segment NGOčka, občianská spoločnosť, tam to žije, tam sa to hýbe. E, tam sú často prítomné ilúzie, ale treba urobiť to, aby ten politický sektor bol zaujímavejší ako ten druhý, ale ako to dosiahnuť? Druhý bod. Aká je zodpovednosť všetkých aktérov? Máte chudobných aj v USA, aj v Číne, aj v Malawi. Prvá spomenutá krajina je rozvinutá, kde vnútorná solidarita musí byť odpoveďou na chudobu. To je zodpovednosť, ktorá ale nie je prebratá. A máte chudobných aj v Číne, Čína vytvára bohatstvo, ale zároveň táto hybná sila vytvára aj chudobu. A nestačí len konštatovať, že vykorenili časť chudoby, mohli by to urobiť oveľa lepšie, oveľa viacej. A treba to povedať všetkým krajinám a ekonomikám, ktoré sa rozvíjajú. A potom tu máme Malawi, je to krajina rozvojová, ktorá sa sama z toho nedostane. Aj tu máme určitú zodpovednosť, ktorú musíme prebrať pretože sme nesplnili cieľ 0,7 Áno, chceť, ak chceme prispievať, no dobre, tak môžeme zareagovať. Musíme urobiť ten zoznam zodpovednosti. A aká je úloha EÚ? Veľmi pozorne som si vás vypočul. Vy ako komisia ste sa rozhodli diferencovať. My sme vás politicky podporili tento výber nesmieme spochybňovať. Komisia navrhla rozvíjať inkluzívny rozvoj. To v žiadnom prípade nespochybňujme. A teda EÚ by mala byť oveľa rozhodnejšia v rokovaniach a viacej vplývať a nenechať sa ovplyvňovať, ako Michael veľmi správne poukazuje ja som dosť skeptický k tomu, čo sme dosiahli. Mohli sme urobiť oveľa lepšie, oveľa viacej. Mali by sme sa z toho poučiť a namiesto autoflagelácie a bičovania by sme mali urobiť zoznam toho, čo konkrétne by sme mohli urobiť, pretože je tu veľké nebezpečenstvo, že budeme v takej stratosferickej diskusii, kde budeme svetelné roky vzdialení od reality. To je všetko. Uh, Ďakujem pekne, Charles. Poprosil by som kolegyne kolegov, aby boli veľmi struční, lebo o my minút musíme začať druhú časť a teraz pani de Kaiser, nech sa páči. Oui, um, Niekoľko bodov k vystúpeniam. A podporím aj Šarla. Ideme smerom k rokom, ktoré z rozpočtového hľadiska v EÚ budú ťažké, či už pre súčasný rozpočet alebo viacročný rámec. A vieme veľmi dobre, že všeobecná rozvojová pomoc bude čím ďalej tým viacej meraná a, a, a možno rovno aj odstranená. To bude samozrejme problém pre miléniové ciele aj pre celok ako taký. A preto podporujem Šárla v otázke politiky, ktorá je za tým a mňa fascinuje, keď vidíme v oblasti chudoby, že do jedného vreca hádžeme krajiny, ktoré sú potenciálne bohaté, teda kde prírodne sú nadmerné alebo obrovské v subsaharskej Afrike napríklad, kde ale klíma vôbec nie je klima, klimatických zmien a sucha a chudoba je tam endemická, detská umrtnosť a tak ďalej. A to, čo by mala v tomto prípade EÚ robiť, politicky pomáhať týmto vládam. A tu sa znovu vraciame k tým našim mechanizmom, ktorými by sme skutočne mohli buď vyvíjať tlak, alebo postupovať tak, aby bolo viacej sociálnej spravodlivosti, ale občania nám hovoria, predsa nemôžeme dávať peniaze krajinám, ktoré majú e, zlaté bane a tak ďalej. To je simplistický prístup, ale potrebujeme také politiky. Politicky by sme mali odpovedať inak na jednu krajinu, ktorá je bohatá, ako na krajinu, ktorá nemá žiadne zdroje pre nás, pre EÚ, čo by sme mali urobiť, diferencovať politickú odpoveď, ktorú môžeme dať. Ak to neurobíme, nebudeme dôveryhodní ani pre našich občanov. No, z časových dôvodov končím. Thank you very much, pán. Ďakujem pekne. Pán Nojza, potom ešte pani Teucharus, nech sa páči. Ja, vielen Dank, uh, Mike. Ďakujem pekne, Michael. Iba dve skutočne stručné otázky na komisiu, ako aj na zástupkyňu OSN. Poprvé, iste viete, že ja som veľkým bojovníkom za to, aby v rámci miléniových cieľov po roku 2015 bol zabezpečený prístup k energii, aby sa to vlastne stal samostatným cieľom. Teraz totižto vidíme, že bez prístupu k energii nie je možné naplniť mnohé z týchto našich cieľov. Viem, že komisár Pibalks je zastúpený v skupine na vysokej úrovni, takže viem, že tam sa toto tému zaoberá. To je prvý bod. Druhý bod sa týka OSN. Práve sme hovorili o tom, že EÚ má podľa možnosti hovoriť jedným hlasom, aby bola vnímaná ako jednohlasná. No a teraz je tu koncept postupovať v rámci tzv. tzv. tria, to znamená, že Štáty EÚ spolu so štátmi mimo EÚ majú vytvárať trio a takto pracovať na témach e, rozvoja, napríklad Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, alebo Taliansko, Španielsko a Turecko. A to je veľmi zaujímavý prístup a chcem sa spýtať, aké sú konkrétne skúsenosti v tejto oblasti. Ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujem pekne. Pani Teocharus potom pán Cortés. Poprosím vás skutočne o veľmi veľkú stručnosť, veľmi nám to pomôže. Ďakujem. Hey, stop, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, είπε ο κύριος Γκέρανς. Είναι πολύ σημαντικό να εγγύψουμε στις πραγματικές... Je veľmi dôležité uspokojiť tie konkrétne potreby najchudobnejších na Zemi. A nielen stále vnúcovať naše európske postoje a že, tvrdiť na tom, že by sme mali exportovať demokraciu a našu prax. Mali by sme predovšetkým odstrániť katastrofickú situáciu a potom uh, hovoriť niečo iné. Samozrejme, mali by sme zvýšiť e, tento percento na rozvoj, ale nezabúdajme aj na zdravotníctvo, vzdelávanie. Ak nebudeme mať zdravé a vzdelané osoby, ktoré budú ostávať vo svojej krajine, tak ťažko vytvoríme nejakú fungujúcu spoločnosť alebo demokraciu. A tiež musíme brať do úvahy záväzky EÚ a Európskeho parlamentu a sústrediť sa vždy na to, k čomu sme sa zaviazali ku chudobe. Pokiaľ ide o ten nový rámec alebo nové okolnosti, Mali by sme podporovať nielen realizáciu súčasných cieľov, ktoré sú teraz dosť neisté, ale mali, nezabúdajme napríklad v zdravotníctve a v zdraví mali by sme vychádzať z tých, ktorí teda používali e, dobré postupy a nástroje, kde bojovali úspešne proti chorobám v Malavi a potom ten cieľ číslo 6. Potrebujeme aj podporu Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, Eleny. A teraz pán Cortez na záver. Gracias, Michael. Nemáme veľa času. Urobím stručné rezume niektorých mojich myšlienok, ktoré som chcel rozvinúť viac. Jedna z veľkých myšlienok ľudstva, mileniové ciele sú významným medzníkom a je to globálny záväzok všetkých, aby sme vykorenili chudobu. Je to globálny záväzok pre všetkých. Solamente hemos recorrido 15 años. A len po 15 alebo 12, 14 rokoch, chýbajú nám ešte 2 roky a nepodarilo sa nám to všetko a tieto 2 roky musíme ešte vyvinúť maximálne úsilie, aby sme mali čo najlepšie výsledky. Po druhé, rád by som zdôraznil, ako hovoril pán Meja, účasť krajín, ktoré sa rozvíjajú, nielen rozvojových, ale tie, ktoré sa teraz rozvíjajú. Nesmieme na nich zabúdať. Ďalšia myšlienka pani Grispan hovorila o tom, že sa chce robiť veľká diskusia v spoločnosti, aby sa aj všetci zúčastnili, aby participovali na plnení tých miléniových cieľov. To nás všetkých spája. A na to by sme mohli využiť aj národné parlamenty ako referenciu, aby aj oni nadviazali kontakty s NGOčkami, rozšírili tú sieť, aby sme mali viacej myšlienok, lepšiu spoluprácu a aby sme mali globálnejšiu dohodu, aby sme boli všetci viacej schop- spokojní a aby sme išli všetci tým smerom, teda vykorenením chudoby. Give, um, our, uh... Ďakujem pekne. Pani Greenspan, dám jednu minútu na odpoveď, buď skutočne to budem merať ten čas a potom pán Majer. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ak som správne pochopila vašu otázku, tak tu nejde vlastne len o tie európske štáty, ktoré sú v rámci TRIA. No, ide o to, že v rámci tej otvorenej pracovnej skupiny, ktorá sa oberá týmito rozvojovými cieľmi, to je iba 30 miest, takže keďže každý tam chce byť zastúpený, tak e, je tam princíp rotácie, ktorý umožňuje, aby viacero štátov sa mohlo zúčastniť tej práce. Konec koncov to nie je nič odlišné od niektorých medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond. Takže ide o to, že máte tam zoskupenie určitých krajín, ktoré sa menia, takže takto sa pracuje aj na milenových cieľach. Čo sa týka parlamentov, budeme mať stretnutie ohľadne IPU. Bude to v marci a pevne verím, že sa nám podarí e, v rámci diskusí zapojiť aj parlamenty, keď pôjde o otázky toho, čo bude po roku 2015. Rebecca and Mr. Mayer has shown a brilliant... Ďakujem pekne. Pán Mayer e, išiel skutočne pozitívnym príkladom povedal, že nechce e, už vystúpiť. Ďakujem pekne komisii, ďakujeme všetkým našim panelistom, ďakujem pekne za diskusiu. Teraz som veľmi rád, že môžem dať slovo druhému panelu a dám slovo kolegovi Kačmárkovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, prajem príjme dopoludne. Druhý panel sa bude zaoberať témou toho, ako sa bude upravovať, meniť rámec e, v oblasti rozvojových cieľov po roku 2015. Ide o to, ako zapojiť parlamenty viac do tohoto úsilia. Som veľmi rád, že môžem byť podpredsedom tohoto panelu, lebo ja som spravodajcom pre túto náročnú tému. A teraz pracujeme na správe z vlastnej iniciatívy. Verte mi, že nie je to vôbec jednoduchá úloha je to pomerne zložité, práve preto, lebo je toľko myšlienok, toľko možností a tá otázka je taká komplexná, že som veľmi rád, že dnes máme toto vypočutie a ja som tu skôr preto, aby som počúval a nehovoril, aby som mohol zohľadniť e, vaše komentáre, pripomienky, ktoré sa týkajú e, tejto témy. Vítam tu pána Pedra Morazána, ďakujem pekne jemu a jeho týmu. Potom je tu Arno, pán Arno Behrenc, Monika Lesien a ďalší. Tu ste pracovali na štúdii, kde tu o to, ako vlastne sa pozeráme všetci na túto oblasť a kdo dovolíte, dám slovo pánovi Morazánovi. The... Ďakujem pekne. Ak dovolíte, moja prezentácia bude po španielsky. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na toto podujatie a že môžeme hovoriť s vami o výsledkoch e, našeho úsilia. Takže chcel by som povedať, že Nebudú tu nejaké protiklady s tým, čo bolo teraz konštatované v oblasti výsledkov. Myslím si, že je tu vysoká miera konsenzu. Ide o to, aby sme obhatili túto diskusiu a zameriame sa na štyri kľúčové oblasti, ktorými sa zaoberala naša štúdia. Tá prvá časť je vlastne úvod a je to taká vízia v oblasti miléniových cieľov. Ide o to, že aké sú tie ciele, potom ide o to, že čo bude v rámci procesu po roku 2015, ide o to, že aký je tu rozhový rámec, ktorý sa snažíme dosiahnuť. A tretí bod, ten je veľmi dôležitý, ide o to, akým spôsobom si myslíme, že zapojenie Európskej únie by mohlo byť najsilnejšie, najefektívnejšie. A na základe toho budeme robiť odporúčania a závery bez pochyby sa zhodneme s pani Rebekou Greenspan. Mileniové ciele boli úspechom v mnohých aspektoch. Dali silný impuls medzinárodnej hospodárskej spolupráci tým, že ich zaviazala na merateľné výsledky a presné merateľné ukazovatele to je asi najväčší úspech tohto procesu. Dosial sa veľký konsenzus na celosvetovej úrovni, ktorý sa v iných aspektoch medzinárodnej politiky teraz nezaznamenal. Tieto ciele sú jasné, realizovateľné a operatívne. Na grafoch vidíme, tento proces bol diferencovaný a dosiahnutie týchto cieľov bolo rôzne. Nebudeme zachádzať do detajlov, všetci to poznáte. Ale ak sa chceme pozerať dopredu, ciele majú aj svoje slabé stránky. Nemajú pár perspektívu tak, aby brali do úvahy geografické rozdiely a ich vplyv na rozvoj. Preto úspech boj proti chudobe sa zakladá v inom v Číne a teda tam sa niečo podarilo dosiahnuť, ale v iných krajinách chudoba naďalej e, pretrváva. Tieto ciele neberú dostatočne do úvahy nové výzvy, ktoré stoja pred svetom a ktorými trpia nielen chudobní, chudobné krajiny, ale aj rozv- rozvinuté. Pozrime sa len na posledné správy tohto hľadiska hovoríme, že proces musí sa rozvíňať ďalej a OSN má pred sebou obrovskú úlohu a na základe protirečení, ktoré existujú na celosvetovej úrovni, OSN je jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá môže prebrať tú vedúcu úlohu pri vytvorení usmernení a vytvorení programu po roku 2015 a zároveň, aby zohľadnila naše chyby. Na grafe vidíme hlavné etapy dvoch procesov, ktoré prebiehajú paralelne. Na jednej strane vytváranie toho high-level panelu v júli 2012 tento panel sa 12 krát stretol, raz v Londýne, New Yorku a budúce stretnutie v Indonézii a v septembri tohto roku bude špecifická udalosť OSN, kde sa predloží správa tohto panelu. Program po 2015 tento proces eh, je dosť rozvinutý a správa pracovnej skupiny začlenuje aj veci, ktoré spomenul pán Meja. Je to prístup, ktorý vychádza z ľudských práv a tiež dimenzie rozvoja. Ale proces týchto cieľov nie je rovnako dynamický ako ten proces po 2015. Dúfajme, že sa to urýchli, aby tieto oba procesy sa navzájom stimulovali. Podľa našej štúdie by sme mali pogratulovať OSN k tomu, že v tejto príležitosti sa minimálne snažia o to, aby bol procesom od spodu nahor a v rámci neho si treba uvedomiť, že existujú také konzultácie dvoch druhov na národnej úrovni. Existuje skupina krajín, ktoré boli vybraté, predovšetkým chudobné krajiny. A potom sa robia aj tematické konzultácie. Je to veľmi dôležitý proces a je dôležité, aby EP bol informovaný o tomto procese, aby mohol urobiť patričné závery hlavne preto, že už ide o preteky s časom a ďalšie špeciálne stretnutie bude v septembri. Takže je tu inštitucionálny proces, kde sa kombinujú konzultačné procesy na, pre občianskú spoločnosť v parlamentoch a v krajinách s tematickými konzultáciami k tým témam, ktoré tu už padli. ale potom prebieha aj diskusia, ktorá je výsledkom predchádzajúcich procesov, napríklad e, stretnutia Rio plus 20 či iné. Rio plus 20 nebola tá najskvelejšia hviezda na horizonte, pokiaľ ide o dohody, ktoré sa tam dosiahli, ale vypracovali veľmi rýchlo dokument a kde eklekticky vymenovali 24 tematických oblastí, ktoré bude potrebné brať do úvahy, keď sa bude diskutovať o možnosti tieto miliónové ciele, mileniové ciele e, dať a s nejakým spôsobom skoordinovať s tým high-level programom. Inštitucionálna diskusia nás viedla k trom možnostiam ktoré budú dôležité pre budúcu diskusiu. Používať rovnaké ciele, len sa zmenia existujúce, trochu sa zmenia existujúce ukazovatele a predlží sa čas. A to asi pravdepodobne do obdobia roku 2025. Ďalšia možnosť. Zásadne rozvíjať E, tento rámec miléniových cieľov na miléniové ciele plus, aby sa dosiahol konsenzus. Sabemos es un poco más conflictivo. Y existe una tercera alternativa. V rámci SDG, a tam ten proces je komplikovanejšie. Keď si uvedomíme, aké výzvy stoja pred ľudstvom, tak by sme mali uvažovať o stratégii jedného sveta, A teda to sú tie možnosti, ktoré sú pred nami a mm, aj vy by ste ich mali brať do úvahy. To sú tri stratégie či procesy, ukazovatele, ktoré by sa mohli brať do úvahy a inštitúcie, ktoré by mohli na nich pracovať. Samozrejme, existujú alternatívy, ktoré pre nás nie sú želateľné ani praktizovateľné. Napríklad, že by v roku 2015 všetko skončilo a že by sme nezačali nič nové. Politicky by to bolo nielen nezodpovedné, ale aj nerealistické. Ale existuje určitý minimálny konsenzus a na základe tohto konsenzu by mala pracovať EÚ tento graf to je pokus, ako z tých 25 tematických oblastí môže byť začlenených do procesu udržateľného rozvoja v troch dimenziách. Sociálna, ekologická a ekonomická. Je to pokus tých 25 tém sústrediť z, tej, e, z toho samitu Riu plus 20. Keď hovoríme o záväzkoch EÚ, tak e, máme na mysli dve veci. Poprvé, úsilie, ktoré EÚ vyvinula doteraz a po druhé, aký je jej potenciál a aké sú problémy. Máme základné dokumenty, už sa tu spomenuli. Slúžia ako základ pre spoločné stanovisko EÚ program pre transformáciu na rok 2015, kde je ten prvok inkluzívneho rastu, verejné konzultácie orientované na program po 2015, to má byť v lete 2012, alebo bolo potom diskusie rady, štúdia, ktorú pripravujeme o miléniových cieľoch a príde správa výboru DV. Všetky tieto dokumenty by boli základnými, pretože ide o to, aby sme mali oveľa aktívnejšiu účasť EÚ. EÚ nezačína z nuly, je to jeden z najväčších aktérov na dosiahnutie miléniových cieľov ako jeden z najväčších donorov na celosvetovej úrovni, ale EÚ nesplnila svoje sľuby, aby napríklad tých 0,7 HDP pomoci. Keď sa pozrieme do štatistík, pomoc na tieto ciele našťastie nezaznamenala nejaké väčšie výkyvy napriek hospodárskej kríze. Preto musíme uchovať úsilie, aby sme zvýšili, zvýšili účinnosť tejto pomoci. Je potrebné, aby EÚ bola koherentnejšia vo svojich politikách, podporovať globálne schopnosti a kompetencie. Najväčšou výzvou na inštitucionálnej úrovni je komplementárnosť medzi inštitúciami EÚ, ale aj komplementárnosť EÚ s členskými štátmi. A tu sú tri základné výzvy. Poprvé, vylepšiť to, čo už je dohodnuté a urobené, napríklad, napríklad implementovať medzinárodné dohody o účinnosti pomoci, parížský program a iné. A aby to bolo, aby to platilo pre celú Európu, aby EÚ bola oveľa ambicioznejšia v novom partnerstve pre rozvoj. Teda serióznejšie pristupovať k tým koherentným politikám a mať väčší záväzok v tej politike globálnych kompetencií a po tretie potvrdiť ten záväzok 0,7 HDB, aby EÚ nadobudla tú stratenú dôveryhodnosť. Tieto odporúčania sú výzvou pre Európsky parlament a pre jeho úlohu v celom procese diskusí. Vychádzame zo skúseností e, z procesu tých udržateľných cieľov. V štúdii vychádzame z toho, že EP je dôležitý parlament na medzinárodnej úrovni, je to parlament dôležitý aj na úrovni EÚ, ale je to možno parlament jeden z najvýznamnejších v procese mileniových cieľov a preto tento parlament musí zaujať, prebrať svoju úlohu, aby sme dosiahli úspech v programe po 2015. Navrhujeme v štúdii, aby parlament bol proaktívnejší. Nasledujúce 4 body sú podľa nás dôležité. EP musí vyvnúť obrovské úsilie, aby EÚ rozvinula, vypracovala jasnú spoločnú pozíciu, a to správou parlamentu, kde by viacej jasnejšie podnietili medzinárodný program účinnosti pomoci a programu po 2015. Druhý bod. Parlament sa musí poučiť z medzinárodných skúseností z diskusí o zelenej ekonomike. Je potrebné väčšie diplomatické úsilie tak interne v členských štátoch, ako aj externe, aby sa nadviazal dialog nielen s najchodobnejšími krajinami Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ale predovšetkým s krajinami rozvíjajúcimi sa, ako je Brazília, Čína alebo India, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú politickú úlohu v skupine krajín 75, ale s inou stratégiou. Nejde tu o to, aby sa predpisoval nejaký vopred stanovený program, ale aby sa zdôraznili tie najnaliehavejšie výzvy. Nežiadame, aby EÚ a Európsky parlament vypracovali vlastný program, ale aby v tom procese diskusí s týmito krajinami, aby tento proces bol dynamický a samozrejme na to je potrebný aj čas. A tu je obrovská príležitosť pre Európsky parlament ako prečlánok, ktorý prepojí jednotlivé záujmy. V tomto procese treba brať do úvahy aj tých, eh, pardon, hlas tých, eh, eh, ktorí sú na okraji a nevždy sú to tí, ktorí predstavujú vlády a tu podporujeme stanovisko pána Meju. Po tretie, parlament musí stimulovať hľadanie jasných cieľov, krátkodobo realizovateľných, operatívnych, ale zároveň inkluzívnejších, aby sa dosiahol jasný operatívny rámec. Po štvrté, parlament musí vyžadovať od EÚ, aby e, splnila svoje finančné záväzky v rámci jednotlivých medzinárodných programov a či sa nám to páči alebo nie, musíme akceptovať, že to je jediný spôsob, ako nadobudnúť väčšiu dôveryhodnosť v diskusiách. Žiaľ, táto dôveryhodnosť bola ohrozená jednak vzhľadom na vnútorné požiadavky Daňový nátlak, finančná kríza je samozrejme veľký moment, ale očakávame veľmi veľa od tohto bodu. Nástojíme tiež, aby parlament ako najvýznamnejšia inštitúcia